Kolegovia, chápem, že sa hlasuje v iných výboroch, takže je treba začať čo najrychlejšie. Všetci kolegovia, prosím sa, usaďte, začneme hlasovať. Všetci si sadnite. Hlasuje sa aj v iných výboroch, takže to nechcem zdržiavať. Máme tu návrh na Európskeho parlamentu a rady ktorým sa, čo sa týka pravidiel e, vzťahujúci sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc. Spravodajkyňou je Tania Fajon. Chce sa spravodajkyňa rýchlo vyjadriť. Prosím, ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Chcela by som podať len pár slov ku kompromisu e, k tejto správe, o ktorej budeme hlasovať. Viete, nakoľko je dôležitý e, šengenský priestor pre nás výbore LIBE a nakoľko nezákonné pohraničné kontroly podkopali dôveru v súčasne platný systém, predložili sme dnes večer kompromisy a ja chcem zaviesť maximálnu lehotu jedného roka pre e, dočasné pohraničné kontroly a toto sa taktiež odsúhlasilo na rade a Taktiež e, navrhujem dodatočné procedurálne záruky ohľadom toho, kedy a ako sa môžu zaviesť a predlžovať tieto kontroly. Tieto záruky posilňujú záruky navrhnuté komisiou a taktiež kompromis odzrkadľuje ambiciozne, ale vyvážené stanovisko a dáva nám silný mandát pre rokovania v rámci triológu ktoré sa bude snažiť skôr odstrániť pohraničné kontroly a tým sa tam teraz stanovia prísne kritéria ohľadom podmienok na zavedenie takýchto kontrol aj ohľadom ich trvania. Žiadam o podporu tejto správy kolegov. Ďakujem, toto bolo veľmi jasné. Spravodajkyňa vo vzťahu ku kompromisom. Takže začneme hlasovať. Kompromisný návrh 14. Môžete hlasovať. Pani Holmajer, faktická pripomienka. Musíme najprv dohlasovať a potom sa môžete vyjadriť. Takže najprv dohlasujeme. 14, kompromis návrh 14. Keďže sme uprostred hlasovania. Dobre, Uzatváram hlasovanie. Moja kartička nefunguje. To si chceli povedať? Nie, to som nechcela povedať. Takže dajte tam ešte jedno mínusko navyše, takže 24 proti. Prepašte, nefunguje mi to. Monika, chce, mať nejakú faktickú pripomienku? Áno, skúsim to ešte. Dobre, už to ide. Máte tá teda nejakú pripomienku? Okrem toho s hlasovacou kartičkou? Nie. Alebo áno, pán predseda, chcel by som ešte požiadať o to, aby návrh 43, kde sa hovorí o tom, že by veľmi krátkodobé kontroly, ktoré spočívajú v spolupráci dvoch členských štátov, aby boli krátkodobo možné za vo zvláštnych prípadoch, napríklad čo týka boja proti drogové, obchodu s drogami, napríklad e, Nemecko s Českou republikou spolupracujú a tam je to aj legislatívne podporené a takéto kontroly nemôžu byť len tak odstránené, ale mali by byť možné aj na hranice. To sú to špecifické prípady, tie kontroly sú len e, krátkodobé a sú zavedené, potom zase pozastavené, zase zavedené. Kolegovia, prosím, nechajte ma dohovoriť. Prečo by sa malo hlasovať o oddelenia o tomto návrhu, som chcela dôvodiť. Pani Holmajer nechce diskutovať, ona chce, aby sa hlasovalo o tomto oddelenie. Áno, dobre, takže useknem túto diskusiu. Je to priateľné? Pozerám sa na spravodajkyňu. Je to priateľné hlasovať oddelenie o tomto? Áno. Dobre, takže budeme o tom hlasovať zvlášť. To je žiadosť. Až sa tam teda dostaneme, lebo ešte tam nie sme. Je to v poriadku, kolegovia? Dobre, takže kompromis návrh 25. 25, môžete hlasovať. Takže EPP má jedného navyše. To bude zase taký jeden večer. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže pozmeňte návrh 143, môžete hlasovať. 143, to je hneď pred kompromisom 24. Na strane 4 môjho hlasovacieho zoznamu. Alebo ten odpada. Áno, tam bola tá žiadosť, že sa to má hlasovať oddelenie. Takže hlasujeme o tomto návrhu. Otváram hlasovanie. 143, takže rýchlo poďme. Ešte môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 24. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 146. Môžete hlasovať. 146. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 15. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem 21 a 148 identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Identické 150 a 23. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis návrh 17. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis návrh 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený identické 26 a 162. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 164 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 165 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na návrh 21, môžete hlasovať. Alebo prepačte, 20. Môžete hlasovať. Kompromisný návrh 20. Mám dnes pravdu, hovorí Judy, dokonca mám dnes narodeniny. Nechcem, aby ste mi tlieskali, ale nebuďte na mňa zlí, keď hlasujeme. Takže kompromis 21, môžete hlasovať. Prepašte, nezatvoril som hlasovanie. Je schválený. Tak kompromis návrh 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Stalo sa niečo? Nie. Takže schválené. Vidíte, som z vás celý zmetený. Kompromis návrh 22. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci vrch 175, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis návrh 23, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. identické 40 a 205. Môžete hlasovať. 40 a 205. Prepačte, tiež boli schválené. Môžete dohlasovať. Uzatváram hlasovanie a schválené. Teraz citácie 43. Môžete hlasovať. meditácie 43, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis návrh 2, úvodné ustanovenia, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis návrh 2, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Ďalej identické. Prepačte, sa návrh 3, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 26, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 4. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozme sa na vrch 66. Prepačte, ten odpadá. Takže kompromisný návrh 5, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh. prepačte, ešte. Pozmeň sa návrh 69, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa 70, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 6, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujem sa na 76, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 77 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 78 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 79, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 7, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 84, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh pardon, návrh 91. Pozmenica návrh 91. Povedal som pôvodne kompromis, ale nie. Vidíte, som unavený. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 11, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 103, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis návrh 12, môžete hlasovať. Zotváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 13. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 115. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. A teraz text po zmenách. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 30 za, 13 proti. A teraz rozhodnutie vstúpiť do rokovaní. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Chválené. 30 za, 24 proti, nikto sa nezdržal. Takže pôjde na plenárku, kolegovia, lebo sme potrebovali väčšinu 31 hlasov, takže priamo na plenárku. Ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť. To je koniec hlasovania. Máme tu ešte jeden bod na programe. Pre tých, ktorí tu zostávate, prosím, potichu. Thank you, Thomas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so um, colleagues, uh, we're going to move straight to the next agenda. Takže kolegovia, prejdeme priamo k ďalšiemu bodu programu. To je vytvorenie unijného kodexu pre e, víza. Kolegovia, prosím, odíďte v tichosti, pretože spravodajca tu je a môžeme začať. Ďakujem. Takže, kolegovia, máme tu prezentáciu spravodajcu Juana Fernanda Lópeza Aguilara a jeho návrhu v súvislosti s vízovým kodexom, ktorý stanovuje procedúry a podmienky pre vydávanie víz za účelom krátkodobých pobytov a letiskového tranzitu. Najprv dám slovo spravodajcovi a potom tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným poslancom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Takže ďakujem kolegovia ešte raz za vašu účasť takto neskoro v pondelok večer. Ďakujem aj spravodajcovi a tieňovým za prítomnosť. Juan Fernando, je to ešte hluk, ale o chvíľočku už môžeš hovoriť. Môžeš teraz predstaviť svoju správu. Ďakujem, pán predseda. Všetko najlepšie k narodeninám. Je skutočne už neskoro večer. Gratulujem vám, objímam vás. Nechám si na hlave sluchadla, aby som trochu odhlučnil moje uši, ale skutočne táto otázka, ktorú sa mi zaoberať, je dôležitá a je moje povinnosťou teraz predložiť vám návrh správy, ohľadom vízového kódexu. Je tu ďalšia európska otázka. Za tohto mandátu Európskeho parlamentu komisia prišla s prvou iniciatívou, bolo to v roku 2014, komisia, komisia sa rozhodla, že stiahne ten prvý návrh a potom prišla s druhou iniciatívou a toto je to, či sa zaoberám v rámci mojej správy a pripravovali sme sa na to riadne v Bruseli. A mi spravodajcovia prispievajú do celého procesu aj ďalší poslanci. Po tom, čo sme v Libe v júni, 20. júna tohto roka predstavili túto tému, mali sme potom verejné vypočutie v júli a taktiež mnohé zúčastnené strany z rôznych členských štátov sa s nami stretli, stretli sme sa s rôznymi oddeleniami komisie, zástupcami um, mimo vládok aj rôzni jednotlivci, ktorí nás upozorňovali na rôzne aspekty v súvislosti s vizovým kodexom a určite základom je vôľa ku kompromisu, duch kompromisu, aby sme našli spoločné rokovacie stanovisko pre rokovania s radou. Skutočne zo strany komisie aj rady je tu veľký záujem pokročiť s touto iniciatívou, takže si myslím, že Európsky parlament by mal spolupracovať medzi sebou, aby sme včas splnili našu úlohu ešte pred koncom nášho parlamentného obdobia, aby sme si splnili svoj cieľ. No a aby, sme, aby sa nám toto podarilo, tak je treba sa zaviazať k dynamickej práci, snažiť sa čo najviac to ide, a prvý trialóg by sme chceli mať ešte pred Vianocami. Rád by som povedal krátko pár vecí, čo sa týka návrhu a pozmenujúcich návrhov, ktoré navrhnem v rámci mojej správy. Poprvé je dôležité zdôrazniť, že väčšina obsahu je skôr technického charakteru, je to veľmi sofistikované, sú tu rôzne technické prvky, ktoré treba analyzovať a preskúmať. Kompetentný členský štát pri preskúmaní žiadosti o vízum, ehm, taktiež musia v dispozícii podporné dokumenty a chcem povedať, že je treba zachovať vysoké štandardy, aby sa zaručila vysoká úroveň bezpečnosti a preto je treba si uvedomiť, že v podstate tu ide o to, aby sme vydávali legálne víza alebo povolenia pre bona fide cestujúcich. Takže treba zaručiť vysokú roň bezpečnosti, ale zaručiť možnosť legálne cestovať do EÚ. Procedúry, ktoré budú stanovené v Lizovom kodexe, sú kľúčové pre naše hospodárstvo. Taktiež sme boli v kontakte s rôznymi hospodárskymi subjektami, predovšetkým činnými v oblasti cestovného ruchu, z rôznych regiónov, vrátane z môjho regiónu, je to turistický región samozrejme, a možnosť vyplniť a podpísať tú žiadosť by mala byť aj elektronická, takže sú tu rôzne technické prvky, ale nezabúdajme, že tu ide o umožnenie vydávania víz, na to by sme mali pamätať. Súčasný návrh komisie prepájuje, prepája vízovú politiku s lepším vyvážením bezpečnostných a migračných aspektov. Taktiež sa berú do úvahy všeobecné zahrani- zahraničné styky. Takže sú tam rôzne aspekty. Mali by sme nastoliť vyváženosť medzi vydávaním víz a taktiež migračnými a bezpečnostnými otázkami. A nemali by sme zanechať zavaliť len tou otázkou bezpečnosti a zároveň už aj Európsky úradník pre ochranu údajov zdôraznil viackrát, že boj proti terorizmu a migrácia v rámci našej bezpečnosti je zásadný aspekt, ale Nemali by sme zahmlievať hranice medzi bona fide cestujúcimi a riadením manažmentu, pardon, riadením migrácie a boj proti terorizmu. Takže treba nastoliť vyváženosť, na jednej strane to bezpečnosť, na druhej strane sloboda. Našim cieľom je vydávať takéto víza. No a čo sa týka hospodárskych aspektov alebo cestovného ruchu, toto v podstate nie je až také viditeľné v rámci návrhu, pretože tie bezpečnostné aspekty sú tam veľmi zdôraznené. Myslím si, že by sme sa mali pokúsiť nastoliť tam lepšiu vyváženosť, takže hospodárske aspekty, bona fide cestujúci a potom na druhej strane bezpečnostná situácia. Hodnotenie vplyvu komisie hovorí na viacerých miestach o zvyšnom riziku bezpečnosti v súvislosti s migráciou, ale zatiaľ sa tam taktiež pripúšťa, že väčšina žiadateľov o vízum do EÚ neprestavuje bezpečnostné riziko. Obrovská väčšina týchto ľudí sem nechce migrovať, oni majú nejaký iný dôvod, prečo chcú cestovať na území EÚ. Toto je teda druhý návrh. Ja si myslím, že je potrebné, aby v rámci rokovaní s komisiou a s radou sa obe tieto inštitúcie snažili nastoliť eh, vyváženosť so stanoviskom Európskeho parlamentu. Taktiež sme chceli prepojiť vízový kódex s tým, že by sa tvorili nejaké legálne cesty do EÚ, čo tak napríklad povolení pre zraniteľných migrantov. To sa ukázalo ako nemožné. Takže to bol takýto návrh, aby sa vzťah, stiahli akékoľvek odvolávky na humanitárne víza, ale väčšina výboru Libe toto odmietla, našťastie. Takže už sa teším na to ako plenárka toto naše skvelé rozhodnutie potvrdí v novembri. Týmto vyšleme určité posolstvo a toto nám umožní lepšie, rýchlejšie postupovať a budeme sa môcť sústreďovať na obsah tohto návrhu v súvislosti s tou hlavnou témou, s vízovým kodexom. A pre mňa to najcitlivejšou otázkou je nová úloha vízovej politiky ako v podstate páky pre readmisie a zahnutie readmisnej politiky do tohto návrhu. Táto téma už sa navrhuje vo viacerých iných textoch, takže je to relevantná otázka, ale poprvýkrát je to teraz na legislatívnej úrovni zapracované do textu. Je tu prepojená otázka víz s readmisiou neregulárnych migrantov do tretich krajín. Komisia pripúšťa, že vízový kodex počiatku nemal slúžiť ako páka, preto aby sa dosiahli misie do tretich krajín, ale mala to byť v podstate štandardizácia podmienok pre vydávanie víz do EÚ, ale teraz sa tu objavil tento nový politický kontext, súvisí to predovšetkým s otázkou bezpečnosti a komisia taktiež uznáva, že jasné, že lepšia spolupráca v oblasti readmisí so zdráhajúcimi sa tretimi krajinami by nemala byť e, dosiahnutá len prostredníctvom vízovej politiky, mal by sa vytvoriť v podstate taký mix e, pozitívnych a negatívnych stimulov v rôznych oblastiach, napríklad čo sa týka rozvojovej spolupráce, obchodu, e, investícií a tak ďalej. Ale tento politický mix nevidíme až natoľko v súčasnej verzii návrhu komisie. sú tam napríklad v hodnote vplyvu nie je dostatok údajov, dôkazov. Komisia vyložene uznáva, že v podstate nemáme riadne dôkazy toho, nakoľko by výzva politika mala byť použitá týmto spôsobom, teda v súvislosti s dosiahnutím väčšej miery readmisií. my čo sa týka readmisí s nespolupracujúcimi tretimi krajinami a v súčasnosti teda tejto tematiky s otázkou víz, tak tam nie sú nejaké dostatočné usmernenia, nedostatočná politika. Myslím si, že je to paradox, že komisie a rada trvajú na tom, že vízový kódex nebol správnym miestom na otázku humanitárnych víz a napriek tomu trvajú na tom, aby tá readmisná politika tam bola obsiahnutá ale myslím si, že prostredníctvom zasielaním pozmeňujúceho návrhu a kompromisov by sa nám malo podariť nastoliť rovnováhu s návrhom komisie, aby sme to napravili. Druhá vec, cestovné zdravotné poistenie. Žiadatelia by nemali povinne musieť predkladať nejaké, nejakú e, nákladnú dokumentáciu ohľadom cestovného poistenia pri žiadosti o vízum. Súhlasím že cestovné zdravotné poistenie by mohlo príliš zaťažovať žiadateľov o vízum a nie sú žiadne dôkazy o tom, že držiteľia krátkodobých víz by predstavovali riziko pre e, zdravotné e, výdaj zo strany členských štátov. Takže ja by som navrhoval tento aspekt vypustiť. Čo sa týka procedúr pri žiadosti o vízum. Návrh mal byť v tejto oblasti posilnený. Napríklad malo byť možné podať žiadosť o vízum nie len 6 mesiacov pred plánovanou cestou, ale až 9 mesiacov, pretože sú rôzne vzorce cestovania na svete a toto by malo byť napríklad zobrané do úvahy. Letenky sú lacnejšie, keď si ich kúpite skôr. A ešte na záver chcem podať niečo k tomu kaskadovému systému, že sa vydávajú víza pre viacnásobný vstup pre bonafide cestujúcich. O tom malo považované za výhodu nielen zo strany týchto pasažierov, ale aj zo strany konzulátov. A myslím si, že by sme mali zaslať pozmenujúce návrhy, aby sme situáciu zlepšili. Taktiež to máme objasnenia rôznych procedúr. Väčšina konzulátov už má overené metódy. A čo sa týka taktiež opravných prostriedkov pri zamietnutí žiadosti o vízum, tak aby to bol nejaký systém sťažností, ktoré by konzuláty a veľvyslanectva mohli zaviesť. A chcem na záver ešte povedať, toto je začiatok rokovania. Teším sa na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu. To je dobre, niekoľko z tých najlepších e, citátov si treba nechať na záver. Takže, tieňový spravodajca, niečo veľmi stručné, keby ste chceli povedať. Dobre. Heinz, niečo? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za jeho prvú správu. A ešte raz by som chcel skonštatovať, že tu ide o uľahčenie reži- vízového režimu pre ľudí z troch krajín, z tretich krajín, ktoré sa, ktorý sa teda pripravuje. A sú to tretí, krajiny, ktoré oživujú našu ekonomiku. Sú turisti, podnikatelia, e, umelci, športovci. To je cieľom. A preto teda úplne právom máme takýto oddelený e, spis, kde sme riešili humanitárne víza spolu so spravodajcom Aguilarom. A ja som tam bol tieňový No a takisto sa nám tam podarilo nájsť kompromis a mm, uzavreli sme tú tému a teraz e, zas a znova v tejto správe sú stále také priehľadné pokusy nejako tam e, vo, m, mm, manipulovať tie humanitárne víza. Takže to určite neakceptujeme, k tomu budú odmietavé pozmeňovacie návrhy. Spojenie vízovej politiky s rep admisiou. Myslím si, že to je legitímne a veľmi dobre sa to hodí do tejto správy, pretože takéto e, uľahčenie víz pre tretie krajiny je tiež prejavom dobrej vôle a takisto očakávame, že tretie krajiny e, pri tej dobrej vôli e, budú kooperatívne v prípade tých readmisí, takže mali by sme to takto aj zachovať. K téme cestovného poistenia mi napadá len jedna vec. Ak to vyškrtneme, tak európsky občania budú platiť za tých, ktorí sem prichádzajú a ochorejú. Myslím si, že to je úplne zbytočné, teda nemôžeme to vôbec nejako privítať, nemali by sme to vôbec ani brať vážne do úvahy. Uh, Takže mm, spomenul som len tie kľúčové body. Bohužiaľ musím ísť teraz do na hlasovanie vo výbore FAM, takže tu nemôžem už dlhšie ostať. Myslím, že s mnohými pozmeňovacími návrhmi sa ešte budeme snažiť dosiahnuť kompromisy. Budeme sa o to snažiť a pamätajme na to, že pred európskymi občanmi máme zodpovednosť e, a nie sú to len nejaké všelijaké sníčky, fantastické predstavy. A pokúsme sa o to, inak budeme to musieť rozhodnúť v hlasovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Becker. Helga, ešte vy ste chceli stručne niečo ako tieňová za EKR? Ďakujem, vážení kolegovia, pán predseda. Ja som si pozorne prečítala túto správu v minulosti, už som to povedala a zase to zopakujem veľmi jasne, že e, tu je samozrejme zásadná otázka readmisných dohôd. Je to veľmi logické prepojenie, pretože pokiaľ nebudete spolupracovať a nebudete brať naspäť vašich ilegálne u nás pobývajúcich šatných príslušníkov, tak prečo by ste mali dostávať nejaké privilégia e, pri, v podobe jednoduchšie dosiahnutelných víz? Čo sa týka toho, čo socialisti presadili v tomto texte, viedlo e, k tomu, že to zablokovalo, tento dôležitý spis je dôležitý pre turistický sektor a taktiež bona fide pasažierov. A som prekvapená, že si spravodajca myslí, že je znovu potrebné odstrániť tento článok, zatiaľ čo vie, toto je, že toto je veľmi dôležité pre radu sa v tomto bude dohodnúť. Ako ja to vidím tak, že SAD nemôže prijať to, že by sa tam prijala takáto zdravá politika v tejto oblastnosti a SAD si sa stiažuje, že tam nie je odvolávka na, e, napríklad na investície alebo vzdelávanie, ale čo sa týka zjednodušenia vízových e, e, ustanovení, tak ja tam nevidím žiadne prepojenie a ja už v podstate vidím, že sa o tomto spise nebude hlasovať ešte pred voľbami, lebo zatiaľ to tak vyzerá. Veď tuto je e, šanca veľmi podporiť e, príliv turistov do EÚ a myslím si, že takýto postup je neodpustiteľný. Ďakujem. Bodil, um... Bodil, e, ty si tieňová za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tento kódex vízový, to bola práve, vec, ktorou som sa zaoberala v roku 2014, keď som prišla do parlamentu a mali sme od komisie vtedy veľmi dobrý návrh, e, ku ktorému sme mohli zaujať stanovisko, ale ako všetci vieme, mm, potom sa to tak povediac trošku zaseklo, keď sme sa nevedeli dokončiť na tom humanitárnom víze. A hoci sme v parlamente videli pri mnohých predošlých príležitostiach, že sa dokážeme zhodnúť práve na tom, že je potrebné to humanitárne vízum a teda je škoda, keď počujem teraz že tá jednota, ktorú sme tu kedysi v parlamente mali o humanitárnom víze, že sa, tak povediac, strátila do istej miery a teda ten vízový kódex, o ktorom diskutujeme eh, dnes, ktorý má uľahčiť e, ľuďom, aby sem prišli, aby nás mohli navštíviť s rôznymi účelmi. A mali sme teda uľahčiť, nie sťažovať. No a teraz máme nový vízový kódex na stole a namiesto toho, aby sme tu niečo uľahčovali, tak ide naozaj skôr o sťažovanie, ako to vidím. Uh, No a aj e, keď je tam niečo pozitívne, tie nevýhody podľa mňa prevažujú. Napríklad to, čo sa tu už spomínalo, že sa to prepája na readmisiu. Myslím si, že to nepatrí do tohto kódexu. Máme predsa readmisiu v, takých, v takom množstve iných oblastí, že by sme mohli oslobodiť tento vízový kódex práve od tohto. No a zároveň, ako sa tu už spomínalo, že tie humanitné víza nepasujú sem, prečo by to malo sem pasovať? Väčšina už vlastne odznela, ale ešte by som predsa len sa skrátko chcela vyjadriť e, k tomu návratu k humanitárnemu vízu. Hlasovali sme o návrhu e, na túto iniciatívnu správu o humanitárnom víze a je to na ceste, ale ja to vidím tak, že máme ešte pred sebou hodný kus cesty a stále je to eh, pre krajiny teda dobrovoľné vôbec poskytovať takéto humanitárne víza. Čiže naozaj sme od seba dosť vzdialení tu v parlamente a myslím si, že skôr som na sebe pána Lópeza Aguilara eh, vo väčšine teda eh, aspektov tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem, Bodil a za GUE Ďakujem, pán predseda. Niekedy si kladem otázku, že o čom tu vlastne hovoríme, pretože toto naozaj sledujem od začiatku, videla som celý ten vývoj, ten kódex a reforma sa robí na to, aby sa vlastne uľahčil pôvodne mm, tranzit turistov a teraz máme v niektorých politických skupinách pocit, že ide e, no, o čisto nástroj boja tzv. Nelegálnej, e, proti tzv. nelegálnej imigrácii. No ja som občanka krajiny, ktorá vlastne dáva štvrtinu e, takýchto krátkodobých vízových, vý, víz v Európe a myslím si, že treba, treba sa naozaj dobre zamyslieť, pretože sme hrdí na to, že máme teda cestovný ruch, že uľahčujeme cestovný ruch, no a e, Teraz tu máme určité obmedzenia, ktoré vlastne nemajú nič dočinenia s vízovou politikou na tie krátkodobé pobyty. Sme priam posadnutí nelegálnou imigráciou. A ako povedal pán Beka, nejde o to, že by sme boli príliš idealistickí, že by sme e, nebrali na vedomie obavy európskych občanov. Európsky občania m, mm, prikladajú význam určitým hodnotám, a teda aj to, že sa rešpektujú naše národné štáty. A tento vízový systém je veľmi variabilný. E, za normálnych okolností máme e, teda veľmi málo niektorých e, teda žiadostí o víza. Napriek tomu by sme mohli byť trošku menej obsedantní, pokiaľ ide o mm, šatných príslušníkov tretich krajín, keď chcú prísť do našich krajín. A absolútne nechápem, že to vlastne podmienujeme vydatnie tých víz nejakým postojom vlády danej krajiny. Pre mňa je to niečo absolútne nepripustné a je to postavené na hlavu. Takže liberalizovali sme víza s krajinami ako sú e, Arabské Emiráty a neviem sa vôbec ani k tomu vyjadriť vzhľadom na aktualitu, aktuálnu situáciu, ale chcem povedať, že mali by sme byť možno trošku menej posadnutí týmito otázkami a mm, ja som proti tej kondicionalite e, s readmisnými dohodami, pretože to absolútne nemá nič s tým dočinenia. To je jednoducho len postoj vlády a teda ide o to, aby tu bolo právo na pohyb pre občanov niektorých krajín. Ja teda nechápem, ako to vôbec môžeme spájať, pretože to s tým vôbec nesúvisí. A to isté, čo sa týka humanitárnych víz. Ako povedal správodajca, e, to je jedna z mála z vecí, s ktorým z nich e, nesúhlasím. Čiže mm, tieto humanitárne víza, to je len právo pre e, tých, ktorí majú teda byť prijatí, aby mm, nebol ohrozený ich život. Čiže o to, o to tu ide. Čiže všetko je tu nejako zmiešané. Pán spravodajca, ja v zásade súhlasím s vašim návrhom a nechcem sa teda nejak dlho tomu vyjadrovať. Chcela som len vyzdihnúť dve, tri veci, ktoré e, sa mi zdajú neprimerané. Som proti zvýšeniu E, tých e, víz, pretože mm, takto vlastne to bude iba nástroj pre bohatých na úkor e, tej chudobnejš- toho chudobnejšieho obyvateľstva. Čiže konzuláty by mali mať mm, možnosť, aby to nejako externalizovať e, na súkromné firmy, to sa mi zdá úplne zvláštne. V subsaharskej Afrike, tam, kde sú tí ľudia najchudobnejší, tam, kde sú rekordné ceny za víza, e, to je, to je úplne čudné. A takisto sa mi páči ten pozmeňovací návrh spravodajcov, pokiaľ ide o oblasť zdravia, ale myslím, že by sme mali zajsť ešte ďalej, najmä keď chceme vedieť, aké sú vlastne tie prepojenia na osoby, ktoré akceptujú, že sa postarajú o tú osobu, ktorá príde na e, teda územie EÚ za účelom turizmu a myslím si, že je to, je to proste úplne na hlavu. A takisto si nechápem, alebo teda prijala by som si, aj keď e, viem, že v tejto veci sú už návrhy tak zo strany spravodajcu aj komisie. Nechápem, prečo obmedzujeme zástupcov organizácií, ktorí prídu na semináre či konferencie, prečo je tam, nejaký veko, prečo je tam vekové obmedzenie, pretože nielen mladí ľudia chodia na tieto veci. E, je to proste celé obyvateľstvo bez nejakého vekového obmedzenia by mali tam mať možnosť získať víza to nie je predsa otázka mladosti. Takže, pán spravodajca, e, urobím ešte niekoľko pozmievacích návrhov týmto smerom a myslím si, že spolupráca bude dobrá v tejto veci, pretože v zásade e, sa zhodujem s tým duchom tej správy, ktorú ste vypracovali. Dobre, ďakujem, Mari Kristín. Veľmi zásadný e, príspevok tieňových spravodajcov a spravodajcu, takže teraz by som tú rozpravu uzavrel a e, poviem, že e, lehota na predložení pozmeňovacích návrhov je 5. november. Ďakujem pekne za prezentáciu. Ďakujem vám kolegovia za trpezlivosť. Viem, že je veľmi neskoro. A pán Terika Vraz je tu. Aj tieňoví spravodajcovia sú tu. Takže poďme hneď k ďalšiemu bodu. A ešte raz ďakujem všetkým za ich výdrž. Viem, že je veľmi neskoro, takže poďme na situáciu základných práv EÚ 2017. 6. septembra pán Terika Vras, spravodajca k tejto správe, prezentoval návrh správy, je tam 416 pozmeňovacích návrhov a teraz nám odprezentuje tieto pozmeňovacie návrhy. Pán Kavras veľmi trpezlivo čakal. A tie sú tiež tu, takže nech sa páči, Kavras, máte slovo a ďakujem všetkým, že ste takto neskoro ešte tu. Ďakujem, pán predseda. Stručne, krátučko. Je neskoro, sme unavení. A vy si ešte Musíte stihnúť oslaviť tie svoje narodeniny v súkromí. Áno, organizujem narodeninovú party, keby náhodou niekto chcel ešte prísť. Silvi to tiež nejako vyhlasovala. Takže chcem poďakovať za prácu tieňovým spravodajcom nad touto správou. Ako ste povedali, 416 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. Celkom iste nie všetky budú súčasťou finálneho textu. Chcem zdôrazniť, že teraz už máme menej pozmeňujúcich návrhov než predchádzajúci rok, čo sa dá interpretovať všelijako, ale ja by som povedal, že to je dobrý znak. To znamená, že tieňovi spravodajcovia sa dohodli s ľuďmi, aby to bolo stručné. Možno, že to je na tomto dobre. Prvé preskúmanie pozmeňujúcich návrhov ukázalo, že máme spoločnú víziu o všeobecnom obsahu základných práv v EÚ. sú tu témy ako sloboda médií, LGBTI, ochrana eh, bielých vrán alebo oznamovateľov nekalých skutočností, práva menších a ďalšie boli zmieňované. Jedným z mojich hlavných cieľov je identifikovať eh, hlavné témy, ktoré sú v popredí politického života EÚ a ktoré tam boli počas roku 2017 prítomné a nemienime nič eh, vynechávať. Témy boli vybrané vďaka svojmu spoločenskému a politickému dopadu a pretože sa e, s nimi bolo treba naliehavo vysporiadať. Máme tu e-mail zo sekretariatu LIBE. Všetky jazykové verzie dokumentu budú dostupné 19. októbra a schôdza tenových spravodajcov bude v útorok 6. novembra od 10. do 11.30. Veľmi pekne všetkým. Ďakujem kolegyne, kolegovia, tieňovi spravodajcovia, spravodajkyne za túto tematiku, za jej spracovanie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme, pán Terika Bresa. Vieme, že práca na základných ľudských právach je rozsiahla. Vždy máme veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov. Ďakujeme za takéto spracovanie Silvi Guillaume, tieňová spravodajkynia za socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda, ďakujem Thierrymu za to, čo teda povedal. Veľmi telegraficky všetko prebieha veľmi dobre ak teda sa dostaneme až k tomu no, vyváženiu preberaných tém, ehm, je, tak máme tam otázky právneho štátu, čo je dôležitá vec. A všetko tiež celkom dobre ide, keď e, sa dopracujeme k zhode o právach žien. Hm, tu len tak trošku vypichnem niektoré veci, čiže práva žien, e, teda tam chceme bojovať proti tomu obťažovaniu, tom tomto som už hovorila a tak ďalej. Potom sú tam tie nenavistné zločiny. Áno, e, dôležitá téma sú práva LGBTQI, takže myslím si, že môžeme sa e, posunúť aj k diskriminácii Romo, potom azyl, rešpektovanie základných práv, pozmeňovacie návrhy týkajúce sa nelegálneho správania v niektorých členských štátoch a napokon e, všetky tie otázky súvisiace s bojom proti fake news, takže to všetko je tam uvedené a myslím si, že sa na tom celkom dobre môžeme dohodnúť a eliminovať niektoré mm, mm, neprimerané pozmeňovacie návrhy týkajúce sa násilia proti ženám. E, takže to je zatiaľ všetko, čo som chcela povedať. Well, this is the time treba sa vyjadriť úprimne, nie? Veľmi dobre. Dobre. Nechcem už teraz takto večer ve- riešiť takéto veci na strednutiach. Marie Kristín, e, máte aj nejakú tematiku, kde nie ste tieňovou spravodajkyňou? Naozaj sú tu veľmi ťažko pracujúce osoby v tomto parlamente. Vy ste tieňovou spravodajkyňou aj pre túto problematiku nie. Pán predseda, ja vám želám e, krásne narodeniny, hovorí pani e, Vežia. Áno, budem hovoriť stručne. Zatiaľ nemôžem nesúhlasiť s tým, čo hovorila Silvi. Máme v podstate rovnaké výhrady, čo sa týka právneho štátu. Vypočuli sme si teda tieto veci a treba začať týmto. Ehm, to, čo sa mi zdá osobne, teda tam sú tie veci, boj proti terorizmu, rešpektovanie základných práv, právo na bezpečnosť občanov, ehm, nesmie vlastne obmedzovať základné práva, takisto mm, treba sa vyhnúť nejakej zmesi medzi migráciou, e, kriminalitou a terorizmom. E, takže asi by som si vypočula, čo hovoria iní v tejto veci. No a potom je tam otázka policajného násilia a bola by som rada, keby to tam bolo integrované. Uh, Mnoho tu hovorila Silvi o otázke e, tej diskriminácie. Nebudem zachádzať do väčších podrobností a ešte teda sa pripájam k želaniu spravodajcu, že by sme mohli zajsť ešte trošku ďalej v potrebe e, podporiť tú agentúru pre základné práva. Takže ešte raz všetko najlepšie k naraniam, pán predseda. Dúfam, že som e, teda teraz dobehla ten prekročený čas z predošlého vystúpenia. Ďakujem. Pán Jurek, ospravedlňujem sa, nevidel som, si, že, nevidel som, že ste tu. Neviem, prečo ste tak ďaleko vzadu. Vy ste predsa tieňovým spravodajcom sa EKR v tejto téme. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V Poľsku, z Poľska vám želáme ešte stovku šťastných rokov k vašim narodinám. A to je len tak pre začiatok. Toľko naše želania. Aspoň tých 100 šťastných rokov. Čo sa týka správy, vnímame ju ako e, jednostranný dokument. Pokúsime sa ho skorigovať a dostať do rovnováhy prostredníctvom našich pozmenujúcich návrhov, najmä čo sa týka slobody náboženstva, náboženských e, denominácií v tomto texte sa nespomínajú proti náboženské e, agresívne aktivity a verím, že ak zohľadníte naše pozmenujúce návrhy, bude to v dobrej viere, budete to myslieť iste dobre. A bude to, výsledkom bude komplexnejšia správa, ktorá sa týka základných práv Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na fakt, že nehovoríme tu len o základných právach, ale aj o rodine, napríklad o práve rodičov vzdelávať a vychovávať si svoje dieťa. V charte základných práv je to veľmi jasne napísané. Nehovoríme tu o emancipovaní diskriminovaných sociálnych skupín v krajine, ktorá bola oslobodená vedie nás pod totalitárneho jarma. Nehovoríme o afirmatívnych akciách, ktoré by e, možno aj poukazovali na to, že sa nevykonalo, čo sa malo. Tento text obsahuje mnoho e, protirečení. Pozrime sa napríklad na článok 7. Je v ňom veľmi jasne povedané, že vychádza z istej filozofie. Navrhujeme, aby článok 7 sa nahradil mechanizmom nevychádzajúcim zo zmluv a myslím, že to je odvážny krok mimo zmluv tu, čo máme pred sebou. Takže predovšetkým by sme chceli nahradiť, aby sa vzali e, do úvahy tieto záležitosti a takisto tí z vás, ktorí ste zmienili, že treba zohľadniť aj záležitosť korupcie. Korupcia je vždy aktom nespravodlivým e, vo vzťahu k tým, ktorí nemôžu e, hľadať rozhodnutia, ktoré by vychádzali z rovnakého prístupu ku všetkým, ale sú aj krajiny, dokonca aj demokratické, a niekedy aj vysoko postavení predstavitelia štátu konajú nelegálne. Tento dokument by mal byť vyváženejší podľa mňa a práve preto predložíme pozmeniece návrhy a rada by som poprosila každého, aby, pa, poprosil každého, aby vzal do úvahy. Pán Jurek, pán Terika Bres. Je to v poriadku, alebo chcete iba záver, záverom mm, dodať e, niečo krátko? Ja chcem len povedať, že oceňujem to, čo povedali kolegovia a dúfam, že budeme spolupracovať v dobrom duchu a že dosiahneme výborný výsledok, ak to môžem takto povedať. Dúfam. Ďakujem, Terry Cabras. Pani Guillaume ma už nenávidí, že už 21, 22 uplynulo a že stále zasadáme, nikdy mi, nikdy mi to nezabudne tým francúzským spôsobom. A ešte máme na programe jeden bod. E, dúfam, že jej to aj preložili tlmočníci. Bod 7 na programe implementácie e, ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú občianstva EÚ. Nevidím tu spravodajkyňu v sále, nie je tu prítomná. Nie je tomu tak. Ja vidím tieňového spravodajkyňu spravodajcu pána Čogora. Vy, Šogora, vy ste prišli k tomuto bodu? Aj vy ste prišli kvôli tomuto bodu? No tak teda, viete, v mene spravodajkyne a zástupcov spravodajkyne e, nikto tu oficiálne nie je pre tých dvoch tieňových spravodajcov, ktorí naozaj sa unúvali sem prísť. Ja sa im veľmi ospravedlňujem lebo je veľmi neskoro a je mi veľmi ľúto, že to musíme odložiť, tento bod. Je mi skutočne veľmi ľúto. Sorry, Silvi, so, so, prepačte, pán Šogor. Um, I don't think that's conventional. Uh, Sylvie, just before you go. Sylvie, predtým, než odídeš, hovorím teraz tieňovým, ku tieňovým spravodajkyňom. Mohla by si možno povedať, čo si chcela povedať a potom prejdeme k pozmeňujúcim návrhom. To je alternatíva, ak by si chcela. Chcela by si hovoriť o tejto správe? Áno, čo len budete chcieť. Ja nehovorím vo vlastnom mene, ale poviem pani, pani Kienge. Mm, ak sa to odloží, odloží sa to, nie je to žiadny problém. Dal by som e, prednosť tomu, aby sa to odložilo, inak by to bolo veľmi netypické. Ospravedlňujem sa obom tieňovým spravodajcom a ich zástupcom, ktorí čakali až na, dokonca na tento bod. Musíme ho odložiť, je mi ľúto. Obrovské poďakovanie všetkým, ktorí prišli a ktorí strávili s nami toto večerné zasadnutie. Ďakujem pekne.